Euh, eh, vážení kolegovia, skôr než odovzdáme slovo pani Georgieve, chcela by som pripomenúť, že pokiaľ ide o bod 18, že eh, termín na eh, na podávanie e, pozmeňujúcich návrhov je 26. maj, to znamená zajtra na obed. Teraz máme dôležitý bod programu a to je e, prezentácia priorít humanitárnej pomoci v roku 2012. Vítam v tejto súvislosti pani komisárku, pani Kristalinu Georgievu ktorá bude účastničkou a je účastničkou štrukturovaného dialogu medzi parlamentom a komisiou. V oktobri 2010 bola podpísaná dohoda, na základe ktorej môže parlament predložiť svoj názor na iniciatívy, ktoré by si želala a komisia to berie do úvahy. Komisia vypracuje, vypracúva program na rok 2012 a teraz pani Georgieva by mala povedať niečo o tom, čo e, komisia mieni urobiť budúci rok. Potom po našom popoludňašom zasadnutí koordinátori e, sa rozhodnú na e, odporúčania, aké odporúčania by mali byť podané predsedom výborov pokiaľ ide o pro, pracovný program Komisie na rok 2012, teraz odovzdám slovo pani Georgieve, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, vážení poslanci, vážení kolegovia. Som rada, že som sa mohla vrátiť do vášho výboru, do výboru pre rozvoj. Som skutočne rada, že sme doteraz mali už výmene názorov veľmi plodnú, skutočne konštruktívny dialog. Už som tu bola v októbri a odvtedy sme zažili viacero zmeny napríklad v arabskom svete, boli tu povstania, ale takisto sme zažili konflikt v Líbii, krízu na pobreží Slonoviny, takisto e, tsunami v Japonsku a pokiaľ ide o verejnosť. Ešte stále je tu veľa kríz a konfliktov, ktoré pokračujú bez toho, že by nejako ustupovali Sudán, Blízky východ a tak ďalej. Aby som spomenula aspoň niektoré. A tento sled katastrofa kríz hovorí o tom, že potrebujeme silnú európsku politiku, pokiaľ ide o reakcie na humanitárne krízy odkedy som tu bola naposledy, som navštívila Jemen, Indiu, Tajsko, Burmu. E, bola som na hraniciach Líbii, v Pakistáne a všade tam som videla, že európska humanitárna pomoc skutočne pomáha meniť situáciu a životné podmienky tisícok a tisícok ľudí ktorí vedia, že skutočne Európska únia je to hybnou silou smerom k dobrému, že sa že obraňujeme tých najzraniteľnejších ľudí a že podporujeme univerzálne hodnoty, ktoré sú potrebné na to, aby sme zo sveta urobili lepšie miesto pre život nás všetkých. Samozrejme, nemôžeme sa uspokojiť s týmto, predovšetkým v takých momentoch a chvíľach, ako sú tie dnešné. A z tohto dôvodu som skutočne sa zaviazala k tomu, že budeme revidovať naše nástroje, ktoré máme vo vzťahu k výzvam, ktoré musíme čeliť. A môjim cieľom dnes je, aby som vás informovala o aktuálnych o aktuálnom stave veci, pokiaľ ide o štyri priority, ktoré sme si stanovili, keď sme tu bola naposledy. Ide o posilnenie kapacity reakcie na e, katastrofy, náš humanitárny rámec pomoci, vytvorenie dobrovoľných jednotiek humanitárnej pomoci. Dovolte mi, aby som začala s manažmentom európskej reakcie na krízy. Máme viacero dôvod zistení, aké je to veľmi dôležité v tomto, tejto oblasti sa angažovať. Uvediem jeden príklad, čo ma skutočne tento rok veľmi oslovilo. Ide o Japonsko. V marci som mala ísť do Ázie, aby som sa tam zúčastnila na, medzinárodnom, na medzinárodnej simulácii reakcií na zemetrasenie vo výšky 7,5 stupňov Richterovej stupnice. A áno, išla som do Ázie, ale išla som na skutočné miesto, do Japonska, kde sme mali až 0 stupňov Richterovej stupnice silné zemetrasenie a potom sme tam ešte mali aj vlnu tsunami a ešte aj katastrofu v jadrovej elektrárne. Uvedomila som si, že skutočnosť je stokrát horšia ako naše najhoršie simulácie zlých prípadov. Takže na základe týchto skúseností a zistení som skutočne presvedčená o tom, že potrebujeme zrýchliť implementáciu vyhlásenia, pokiaľ ide o reakciu na katastrofy, ktorá bola podporená zo strany našich členských štátov jednomyselne. A práve z tohto dôvodu sme predložili návrhy a predložíme do konca tohto roku, pokiaľ ide o právne nástroje ochranu mm, občianskej spoločnosti s cieľom poistiť práve túto našu politiku reakcie na katastrofy, na prírodné katastrofy. Konzultovali sme so všetkými zúčastnenými aktérmi a na stretnutí v polovici júna zistíme, aký je, aké je vyhodnotenie dopadu týchto našich politík. Chcem zdôrazniť, že skutočne oceňujeme prácu aj vášho výboru, predovšetkým pokiaľ ide o návrh stanoviska tohto výboru, ktoré bude v správe pani Gardiny, ktorá sa týka tejto správy. Chcem udržať čo možno najväčšiu mieru aktivity v tejto oblasti a budem skutočne rada, ak ma parlament bude podporovať. V minulosti sme, ste už ponúkli zaujímavé myšlienky a dúfam, že aj v budúcnosti naša spolupráca bude takáto plodná. kladieme dôraz predovšetkým na zlepšenie efektívnosti spoločnej reakcie zo strany Európskej únie, na to, aby sme zabezpečili, aby skutočne ten správny typ pomoci sa dostal na to správne miesto, čo možno najrychlejšie. Snažíme sa zlepšiť e, účinnosť nákladov tým, že dávame dokopy aktivity, ktoré môžu pomôcť v súčinnosti konkrétnym prípadom a snažíme sa aplikovať aj prístup na báze dobrovoľnosti a chceme stimulovať členské štáty, aby skutočne reagovali na základe záväzkov, ktorým sa upísali, aby skutočne podporili tieto naše aktivity a aj podporili financovaním tieto aktivity. Vidím, že to, to je veľmi dôležité, aby sme urobili čo možno najviac aj preto, aby tieto, táto pomoc zo strany Európskej únie bola viditeľná, pretože častokrát reagujeme a ľudia si to ako keby nevšimli. A musíme sa sústrediť na túto rýchlu odpoveď na katastrofy, musíme byť pripravení na katastrofy, musíme podporovať aj preventívne opatrenia, musíme stimulovať solidárnosť na úrovni Európskej únie a apelovať aj na zodpovednosť členských štátov na to, aby sme zmiernili dopady takýchto katastrof. A v tomto zmysle máme skutočne dialógy a stretnutia spoločne s členskými štátmi, pokiaľ ide o túto oblasť. A celé to má vyvrcholiť v roku 2012, čiže budúci rok. Budem sa skutočne usilovať podporovať túto obraz, pretože vieme, že každé euro, ktoré bude investované do, eh, do prevencie, môže ušetriť až 7 eur, pokiaľ ide o náklady na opravu miest, ktoré postihli katastrofy. Teraz druhá oblasť, ide, humanitárny, ide o humanitárny rámec, v ktorom sa angažujeme v rámci vyhlásenia z decembra roku 2010 sme spustili strednodobú revíziu implementácie Európskeho akčného plánu, ku ktorému prispel aj Európsky parlament prostredníctvom správy z vlastnej iniciatívy pani Štiflerovej a rovnako aj Rada formou záverov minulý týždeň je tu všeobecná zhoda, že princípy a ciele, ktoré e, sú základom tejto zhody, sú aj naďalej dôležité a správne, správne zacielené od samého začiatku. Musíme udržať toto ukotvenie humanitárnej pomoci v princípoch humanitárnej politiky. Musíme to odlíšiť od politiky zahraničných vecí a obrany a politiky obrany. Identifikovali sme tri široké oblasti, ktoré si zasluhujú väčšiu pozornosť. Je tu efektívnosť humanitárnej pomoci, koherencia humanitárnej pomoci a posilnenie príspevkov do medzinárodného systému humanitárnej pomoci. Dovolte mi, aby som teraz týmto trom bodom sa vyjadrila detailnejšie. Nie treba spochybňovať, že efektívnosť takéto humanitárnej pomoci je veľmi dôležitá ak nemáme dostatočné množstvo zdrojov, tak jediným spôsobom, ako môžeme pomôcť tým, ktorí potrebujú našu pomoc, tak skutočne využiť každé euro, obrátiť ho dvakrát, aby sme zvýšili efektívnosť našej pomoci. Chceme podporovať znášanie e, bremena tejto pomoci, chceme zlepšiť reakcie schopnosť Európskej únie v tejto oblasti Nechceme financovať iba tých, ktorých už máme na zozname, ktorým pomáhame, ale chceme sa obrátiť aj na tých, ktorí tú pomoc budú potrebovať v budúcnosti. Čiže budeme aj v budúcnosti konkretizovať, aké konkrétne kroky by sme v tejto oblasti mohli urobiť. A v tomto kontexte by som vás chcela upozorniť na e, uznesenie týkajúce sa humanitárnej pomoci, ktoré očakávame na rok 2020 koncom roku 2011, jedno máme už v roku 2006, to nám veľmi dobre funguje, ale mali sme tu aj dôležité vývoje v tejto politickej oblasti, ktoré sa odtedy udiali a boli prijaté, predovšetkým tu myslím na právny základ, ktorý sa týka humanitárnej pomoci, článok 2014 v Lisabonskej zmluve rovnako ako aj prijatie európskeho koncenzu. Čiže musíme si uvedomiť, čo to pre nás všetko znamená vyhodnotiť to a vyhodnotiť rizika aj prínosy týchto jednotlivých právnych predpisov a legislatív. Musíme brať humanitárnu pomoc vážne, musíme ju posunúť smerom vpred, nie smerom vzad. A práve z tohto dôvodu by som chcela zdôrazniť, teraz ako som tu medzi vami, že skutočne budeme robiť a postupovať prístupom, ktorý, prístupom, ktorý bude zacielený a zameraný práve na toto uznesenie. Spustíme konzultácie, začneme konzultácie v blízkej budúcnosti, pokiaľ ide o partnerov našej humanitárnej pomoci s členskými štátmi, samozrejme s Európskym parlamentom. Vyhodnotíme aj dopad našej práce a na základe tohto základu, eh, ak sa nám to podarí urobiť správne, tak očakávam, že nebudeme mať návrh komisie skôr než um, začiatkom budúceho roku a chcela by som vás požiadať, aby ste nám dali k dispozícii priestor, aby sa nám podarilo v tejto oblasti dosiahnuť správne výsledky. Táto legislatívna revízia, ktorá sa týka politických cieľov a modalít, je odlišná od nadchádzajúceho e, multi, viacročného balíčka, ktorý je zameraný na financovanie rozvojovej pomoci. Ale k tomu sa ešte vrátim o chvíľočku. Druhá oblasť ktorá bola zdôraznená v rámci strednodobej revízie, sa týka koheznosti a konzistentnosti e, humanitárnej pomoci v súľade s ostatnými aktivitami humanitárnej oblasti. Samozrejme, berieme do úvahy náš mandát, ktorý sa týka humanitárnej pomoci, ale chceme, aby sme v tejto oblasti postupovali na úrovni Európskej únie koherentne. A v tomto kontexte tu máme jednu tému, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá, musíme vytvoriť prepojenia medzi humanitárnou pomocou a rozvojovou pomocou. Je to našou zodpovednosťou, aby sme zabezpečili, aby ľudia, ktorí sú postihnutí veľkými krízami alebo prírodnými katastrofami, skutočne dostali e, základnú pomoc, urgentnú pomoc, ktorá je pre nich dôležitá, aby sa im situácia zlepšila, aby mohli zaznamenať určitý rozvoj. Čiže nechceme iba zachraňovať životy, chceme ľuďom, ktorým zachránime život, aj pomôcť, aby sa im zlepšili životné podmienky, v ktorých žijú. A z tohto dôvodu pracujeme na našich vlastných nástrojoch a pracujeme aj s našimi kolegami z oblasti rozvoja a rozvojovej pomoci, aby sme mohli lepšie spolupracovať Eh, pobrežie Slonoviny sme identifikovali ako skutočne veľkú príležitosť, kde môžeme dosiahnuť tento holistický prístup, aby sme pomohli eh, pri znovu obnove tejto krajiny a jej rozvoji. Spoločne s komisárom Pivalksom sme sa zhodli na tom, že táto téma, ktorej sa venujeme, musí byť e, kľúčovou pre našu spoluprácu a že musíme vytvoriť e, politický rámec, ktorý by nám umožnil e, flexibilnejšie aktivity v prechodnom kontexte. A tretí bod, ktorý by som chcela spomenúť, je príspevok Európskej únie do celosvetového systému humanitárnej pomoci. My sme veľkým humanitárnym donorom a skutočne máme aj povinnosť, aby sme ovplyvňovali eh, humanitárnu pomoc na celom svete smerom k pozitívnemu. Predpokladám, že ste si včera vypočuli prezentáciu pána Mitchella, pokiaľ ide o revíziu humanitárnej pomoci Európskej únie. Zdieľam tie kľúčové ciele, ktoré v rámci tejto revízie boli prezentované. Potrebujeme lepšiu účinnosť, lepšie vodcovstvo v tejto oblasti a ja si myslím, že mali by sme sa spoločne snažiť na to, aby sme vybudovali proces okolo tejto humanitárnej pomoci, ktorý by bol podporený aj zo strany našich partnerov, aby sme dosiahli naše spoločné mileniové ciele a by sme usmernili týmto smerom našu humanitárnu pomoc. Skutočne by ma zaujímali aj vaše myšlienky, vaše pripomienky. Máme tu vynikajúcu príležitosť. Budúci rok budeme mať 20 rokov, odkedy sme spustili ECO. A Môžeme využiť toto 20. výročie nie len na to, aby sme sa pozerali do minulosti, ale aby sme zacielili našu pozornosť predovšetkým na budúcnosť, ako môžeme posilniť humanitárnu agendu. Tretou kľúčovou prioritou v mojom portfóliu je vytvorenie európskej humanitárnych jednotiek na dobrovoľnej báze. Vieme, že v Európskej únii je dobrovoľný príspevok tejto oblasti veľmi dôležitým príspevkom Máme tu 23 23 ľudí starších ako 15 rokov. V roku 2010 sme prijali vyhlásenie, kde sa hovorí, že by sme mali začať pilotnú fázu, v rámci ktorej by sme v tomto roku mohli priniesť skutočne premyslené priemyselnú organizáciu takýchto jednotiek, ktoré by vyberali dobrovoľníkov, ktoré by ich školili a potom aj rozmiestňovali. Koncom júna budeme už mať túto pilotnú fázu, ktorá bude už v plnom prúde fungovať a na základe toho, čo sme sa poučili z tejto pilotnej fázy, v budúcnosti budeme predkladať legislatívny návrh v kontexte roku 2012. A posledná priorita, ale vôbec nejde o teda poslednú prioritu, a ide o ide o potravinovú pomoc. Ak sa pozrieme na ceny potravín, momentálne sa nachádzame v situácii, kedy ceny potravín skutočne smerujú skôr smerom hore. Máme tu klimatické zmeny, máme tu tlaky, ktoré prichádzajú z rastúcej strednej triedy v, v rýchlo sa rozvíjajúcom svete. Nemáme žiadny dôvod na to, aby sme si mysleli, že jednoducho sa vyhneme tejto téme. Potravinová bezpečnosť pre najchudobnejších je skutočne kľúčovou otázkou a z tohto dôvodu sme sa skutočne aktivizovali, pokiaľ ide o modernizáciu dohovoru o potravinovej pomoci a môžem vám povedať, že skutočne sa v tejto oblasti nachádzame v popredných miestach, že sme dosiahli určitý progres, pokiaľ ide o kľúčové témy tej, tohto dohovoru a chceme urobiť z potravinovej pomoci nástroj, ktorý by bol zbavený nejakých miestnych, lokálnych, lobistických nátlakov. V Európe sme sa dohodli, že nebudeme sa snažiť prezentovať naše nadbytky, potravinové nadbytky ako potravinovú pomoc. Robili sme určitý lobbying za Európsku úniu, Kanada nás podporila, Spojené štáty americké, s ktorými sme mali najväčší problém na to, aby sme ich presvedčili, tak nakoniec urobili takisto pozitívne kroky v tejto oblasti. Ale to je iba jedna vec a kľúčovejšou vecou je ešte otázka výživy a v tejto oblasti skutočne by sme chceli dostať sa ešte ďalej s našou politikou a politickým programom v tejto oblasti. Chcela by som sa teda poďakovať parlamentu o jeho záujem, ktorý súvisí s témou výživy a takisto by som sa chcela poďakovať kolegom, ktorí e, podporovali aj tú časť, ktorá sa týka rozvojovej pomoci. Pani Gabriele Cimerová v tejto oblasti takisto robí veľkú prácu, tak sa chcem poďakovať. Dovolte mi záverom teda uviezť, že dnes máme túto diskusiu na základe viacročného eh, rámca, v rámci ktorého tieto návrhy ako komisia budeme predkladať do konca júna roku 2011. A pokiaľ ide o medziinstitucionálne negociácie, práve z tohto dôvodu budem predkladať tieto naše návrhy, aby sme spustili spoluprácu. Kam sa uberám smerom, e, pokiaľ ide o tieto štyri priority, ktoré som prezentovala? Na čo sú zacielené? Čelíme tu dosť veľkému nátlaku, ktorý súvisí s financovaním, ktorý by mal podporiť tieto naše ambície. Samozrejme, rozpočet, ktorý máme k dispozícii, nie je dostatočný. Rok čo rok musíme využívať rezervy, ktoré máme a musíme žiadať nové peniaze. Ja pochádzam alebo vychádzam z filozofie, ktorá je fiskálne zodpovedná. A na základe tejto filozofie musíme byť skutočne opatrní, ak vidíme, že naši občania v niektorých európskych štátoch skutočne nemajú peňazí na zvyš. Ja by som apelovala na vás, aby sme zlepšili nás rozpočet nasledovným spôsobom. Mali by sme zabezpečiť finančné prostriedky e, takým spôsobom, aby skutočne zodpovedali potrebám e, jednotlivých krajín, ktoré potrebujú pomoc. Ide tu o zhruba o miliardu e, eur ročne. Musíme zároveň zabezpečiť aj veľmi opatrný prístup, pokiaľ ide o rezervy, aby sme skutočne mohli používať peniaze z určitých rezerv, ktoré by sme mali pripravené. A tieto rezervy sme využívali v minulosti skutočne v deviatich e, rokoch z desiatich. Takže tie krajiny, ktoré som navštívila, či už ide o členské štáty, alebo aj krajiny, ktorým pomáhame mimo Európskej únie, vždy nám bolo vždy dôležité vidieť, že skutočne Európska únia si zaslúžila rešpekt zo strany občanov Európskej únie, ktorí hodnotia našu prácu a naše výsledky a takisto aj ľudí, ktorí sú postihnutí krízami a prírodnými katastrofami, ktorí ocenujú našu pomoc. A to je pre nás veľmi dôležité, pretože si zakladáme našu prácu na základe princípu solidarity. Sme presvedčení, že robíme správne. Avšak vidíme, že svet sa stáva oveľa viac krehkejším, zraniteľnejším a komplexnejším a preto je veľmi dobré, aby sme v tejto oblasti pokračovali, aby sme zabezpečili bezpečnosť našim vlastným občanom aj týmto spôsobom. Teším sa na vaše pripomienky. Ďakujem za pozornosť. Alors, je vais... Ďakujem. Teraz odozdám slovo poslancom Takže najprv dám slovo sama sebe a požiadam sa, aby som hovorila stručne. Pani komisárka, vy ste ma troška predbehli v tom, čo som sa chcela spýtať. Je pravda, že keď sa má navrhnúť revízia nariadenia o humanitárnej pomoci z roku 1996, e, musíme sa zamyslieť nad tým, že niektoré členské štáty by mohli mať pokušenie vrátiť sa k niektorým cieľom a princípom. Je to problém vzťahu medzi rozvojovou pomocou a pomocou na obnovu a rozvoj a e, to samozrejme všetko je otázkou aj politických úvah a vstupujú sem aj úvahy o existujúcich finančných možnostiach a ich nasadení v naliehavých prípadoch a na účely rozvoja. Mohli by ste nám povedať, ako komisia vníma tento návrh, pokiaľ ide o finančný výhľad a pokiaľ ide o revíziu nariadenia o humanitárnej pomoci. Už ste zrejme viedli rokovania s partnermi, pokiaľ ide o e, túto oblasť. Zdá sa, že členské štáty sú priaznivé priamo naklonené vytvoreniu európskej sily, e, ktorá by reagovala na takéto naliehavé situácie v rámci celoeurópskych e, situácií, operácií. Ja si kladiem otázku, ako nasadiť takéto sily. Niektoré členské štáty si myslia, že by bolo potrebné prijať atraktívne opatrenia, ako je automatické financovanie dopravy opravných prostriedkov a tak ďalej a tak ďalej. A potom ďalšia otázka pani Kretu. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať eh, vám, pani komisárka, za to, že ste sem prišli, pretože pre nás je veľmi dôležité viesť tento štrukturovaný dialog. A naozaj si veľmi ceníme vašu dostupnosť a váš čas. V mene výboru pre rozvoj. Nemám iba otázku, ale chcela by som zdôrazniť aj náš návrh humanitárnej pomoci na rok 2012. Samozrejme súhlasím s tým, čo ste povedali, sú to veľmi dobré nápady a chceli by sme ich vidieť ďalej rozpracované. Pokiaľ ide o to oznámenie od roku 2010, ktoré sa týka silnejšej reakcie na humanitárne katastrofy. Tam by sme chceli vidieť aj rozšírenie tohto návrhu až do roku 2012. Chceli by sme e, zlepšiť predvydateľnosť a plánovanie mechanizmov civilnej obrany a samozrejme by sme chceli vidieť aj objasnenie dohôd e, pre koordináciu vonkajších služieb e, s intervenčnými službami. Takisto podporujeme konzenzus v rámci Európy, ktorý bol podpísaný v roku 2007 a týka sa humanitárnej pomoci a takisto sme za monitorovanie tohto konsenzu a sme aj za školenia, ktoré sú potrebné pre diplomatov z členských štátov a vojenské orgány. Naším e, riešením je rozširovacia stratégia a informačná stratégia pre Európu v otázke humanitárnej pomoci. Chceli by sme, aby všetky tieto veci boli zapracované do programu komisie na posledný kvartál roku 2011. Chceli by sme vidieť aj delegované akty a finančné ustanovenia by mali byť natoľko flexibilné, aby umožnili reagovať na krízy v priebehu rokov. Potom pokiaľ ide o tie dobrovoľné zbory, e, chceli by sme, aby tieto zbory mali prísne humanitárne ciele a ich nasadenie by malo byť obmedzené iba na prírodné katastrofy a na prechodné situácie a aktivity, ktoré by viedli k znižovaniu dôsledkov katastrof. Takisto žiadame e, stratégiu Európskej únie pre riešenie krízových situácií. Cez našu skupinu vám predložíme náš návrh a môj posledný návrh je e, možno spoločný s vašim programom. Eh, jednoducho by som chcela navrhnúť podujatie budúci rok v nových členských štátoch. Je to veľmi tragické. Veľmi tragická situácia, pretože spomedzi nových členských štátov iba Cyprus splnil svoje záväzky a je to naozaj vec kultúry v našich krajinách. Mali by sme zvyšovať povedomie o vývoji v týchto krajinách, možno spolu uh, aj so starými členskými štátmi by sme mohli v jednom e, novom členskom štáte zorganizovať budúci rok dvojdňové stretnutie, nielen s vládami, ale aj s mimovládnymi organizáciami z tejto krajiny. Dúfam, že naši kolegovia pochopia, aké je dôležité dodržiavať svoje sľuby, pretože inak sa nedopracujeme k ničomu. staršie krajiny zmýšľajú úplne inak ako nové krajiny Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Merci, Madame Cretu. Je passe à Ďakujem. Teraz odovzdám slovo pani Keller. Ako by záležalo iba na Cypre, eh, pretože oni tam počítajú trošku inak náklady a možno by ste dostali k inému názoru. Ďakujem veľmi pekne pani Georgieva za to, že ste sem prišli, že ste nám odprezentovali svoj pracovný program. Som naozaj veľmi rada, že pracujete už aj na otázke e, toho, čo sa má robiť po katastrofe, keď už skončí tá prvá pomoc. Rozmýšľala som nad tým, či máte nejaký plán vypracovať oznámenie alebo čokoľvek, aby sme videli aj nejaký výsledok tejto rozpravy. Alebo aby sme videli vašu účasť, nejakú formálnu účasť na rozprave. A potom som rozmýšľala že v minulý rok sme mali veľmi veľa katastrof a to bolo veľa práce pre vás. Zišlo z toho nejaké poučenie? Viete, že niečo by sme mali robiť inakšie v budúcnosti, aby sme sa vyhli tým katastrofám? Niečo v tom duchu. Hovorili sme aj o prípade Líbie. Opäť sme sa pýtali, či spolu s vojenskou ochranou by sme tam nemali poskytnúť aj humanitárnu pomoc. Čo si o tom myslíte? Súhlasili by ste s tým návrhom alebo nie? No a nakoniec, e, vy ste spomínali aj účinnosť e, pomoci. Čo si myslíte, že by malo byť prioritou, ktoré by sa mali prediskutovať na stretnutí o humanitárnej pomoci? Ďakujem veľmi pekne. La parole est à monsieur Svensson. Slovo má pán Svensson. Thank you, madame president. It's uh, always... <laughs> So, madame. Ďakujem pani predsednička. Vždy si radi vypočujeme pani komisárku. Ďakujeme za to, že ste prišli a páčilo sa mi, čo ste povedali na tému solidarity, že my musíme humanitárnu pomoc posúvať dopredu a nie dozadu. Chcel by som sa zmieniť k tomu, čo ste povedali o koordinácii medzi humanitárnou pomocou a dlhodobejšou Eh, rozvojovou pomocou. Chcel by som sa vás, pani komisárka, spýtať, či by ste nemohli troška konkrétnejšie eh, opísať koordináciu eh, a flexibilitu jednotlivých typov pomoci, tak aby sa preklenula medzera, pretože je medzera medzi humanitárnou a rozvojovou pomocou a ide aj o to, aby sa odstránili dôsledky takejto medzery. Ďakujem. E, pani Georgieva, nech sa páči, môžete prosím odpovedať. Thank you. Ďakujem veľmi pekne za otázky a pripomienky. Pokiaľ ide o to, čo hovorila pani Stifler, musím povedať, že máme nariadenie D1 z roku 96, ktoré nám veľmi dobre slúžilo a stále dobre slúži. Pozreli sme sa na toto nariadenie, uvedomili sme si z pohľadu princípov, cieľov, mechanizmov realizácie, že je to dobré nariadenie. Samozrejme, môžeme sa pohnúť vpred vzhľadom na vývoj inštitúcia, vzhľadom na to, ako sa mení práca a ako sa nám to objavujú noví darcovia a nové úlohy. Ale musíme to robiť veľmi prezieravo, pretože kedykoľvek otvoríte niečo, môže z toho vzniknúť zmena, ktorá nemusí byť v každom prípade konštruktívna a nemusí e, byť nasmerovaná dopredu. To, čo vidíme v súčasnosti, z rôznych dôvodov je, že v členských štátoch je potenciálne riziko kritizovania používania humanitárnej pomoci. Potrebujeme jednoducho celistvý prístup. Prečo potrebujeme? Niekedy ľudia nechápu, prečo takýto prístup potrebujeme. Znamená to, že sme slepí voči vierovýznaniu, politickému presvedčeniu. Jediná vec, ktorou sa riadíme, je utrpenie ľudí a nevšímame si nič iné. A sme tam na to, aby sme zmiernili utrpenie. A keď to robíme, tak dosahujeme dva dôležité ciele. Samozrejme, prvým z nich je pomoc ľuďom v núdzi a to je aj náš príspevok k stabilite a bezpečnosti vo svete. Ale druhým e, cieľom je byť príkladom pre iných. O to ide v humanitárnej pomoci. Nie je to politický nástroj. Nie je to nástroj na kupovanie hlasov, nie je to nástroj na zmenu vierovýznania ľudí. Jednoducho je to nástroj, ktorý má pomôcť ľuďom v ich najhorších chvíľach. A tento princíp je princíp, ktorý si musíme chrániť. Veľmi ma pozbudilo, keď som bola v Rusku pred niekoľkými dňami. Tam som sa stretla s ministrom Šojkom a od Rusov som sa dozvedela, že oni chcú, aby humanitárna pomoc nebola politická. To mi povedali ministerstve zahraničných vecí. Mali svoje vlastné trpké skúsenosti z minulosti a chcú to zmeniť. Ak sa ma pýtate na riziko, tak toto je to riziko, ktoré je najdôležitejšie. Viete, ja mám taký dojem, že niektorí ľudia si povedia, dajme všetko dohromady, zahraničnú politiku, humanitárnu pomoc, obrannú politiku a takto to bude všetko efektívnejšie. A robia to s dobrým úmyslom. Ale niekedy vieme, že cesta do pekla býva vydláždená dobrými úmyslami. Musíme si dať na čas, musíme dobre nad tým popremýšľať. A keď otvoríme znova toto nariadenie, musíme mať veľmi dobrý plán a veľmi jasnú stratégiu, aby sme vedeli, ako budeme postupovať vpred. A preto, pani Kretu, naše predpoklady pre rok 2012 sú pre nás dôležitejšie ako naše predpoklady pre koniec eh, roka 2011. My totiž to si nechceme priložiť k hlave zbraň, ktorá nás bude nútiť niečo robiť a pritom nebudeme mať dostatok času na to, aby sme si to popremysleli. Pokiaľ ide o komplementaritu a flexibilitu nástrojov, samozrejme, my pôsobíme neutrálne a nezávislo, ale v rámci celkovej európskej angažovanosti v zložitých situáciách. A doplnkovosť patrí medzi e, rozvojové nástroje, máme tu nástroje pre stabilitu a v tejto súvislosti e, zistujeme, že nástroj pre stabilitu je pomerne flexibilný. Môžeme ľahko poprepájať to, čo robíme my s tým, čo robia oni ale to nevždy platí e, pre financovanie rozvoja, pretože financovanie rozvoja si vyžaduje veľa času na prípravu, na realizáciu a až potom môžeme sa snažiť premostiť tú priepas, ktorú objavíme. V skutočnom svete sa snažíme mať nejaký prechodný priestor alebo prechodný nástroj. Nemusí to byť nový nástroj, Môže to byť existujúci nástroj, môžeme napríklad rozšíriť ten finančný priestor, aby bol flexibilnejší a naplňal viac potrieb rozvoja. Pani Karetu a myslím si, že aj pán Svensson hovorili o tom, ako môžeme byť lepší v tejto oblasti. Moja odpoveď je, že poprvé musíme vytvoriť finančný priestor pre rozvoj. To znamená, že musíme umožniť, aby financovanie pre rozvoj bolo flexibilnejšie a rýchlejšie. Po druhé, musíme vytvoriť stimuly pre humanitárnych špecialistov a rozvojových špecialistov, aby spolupracovali napríklad hodnotenie spoločných potrieb. To je to, čo sa teraz robí. Je to veľmi dobrý nástroj pre hodnotenie situácie po katastrofe. Takto sa všetci dajú dohromady, všetci spolu plánujú. A samozrejme, vopred si musíme zadefinovať, ako budeme spolupracovať aj pri realizácii. A podľa mňa to eh, platí pre eh, obidve komunity. Ja pochádzam z rozvoja, ale teraz som na humanitárnej stránke. Tí, ktorí pracujú v rozvoji, si myslia, že humanitári e, riešia iba núdzové situácie, ale že nechápu, čo sú príčiny týchto núdzových situácií. Myslia si zase, že sú pomalí byrokrati, teda tí na strane rozvoja. A myslím si, že by sme mali pracovať na vysokej úrovni, aby sme pozbudzovali spoločný cieľ takejto citlivej situácii. Pretože tu je to naozaj najdôležitejšie. Riešiť, čo bude ďalej po vyriešení tých najnaliehavejších potrieb po kríze alebo po katastrofe. V Svetovej banke napríklad pracovali nedávno na téme na svojej správe a práve tam sa venovali týmto citlivým krajinám. Musíme mať nejakú hodnotiacu tabulku a tam si presne zapíšeme, kde sa nám darí v týchto citlivých situáciách a na základe toho potom budeme môcť hodnotiť ako ďalej. Aj napríklad pokiaľ ide o mňa. Pre vás a aj za našich občanov som prevzala zodpovednosť za to, že tie peniaze, ktoré tu máme pre humanitárnu pomoc sa budú naozaj používať na záchranu života. Ja nemôžem použiť tie peniaze na vzdelávanie detí. Zachránim dieťa a o tri roky neskôr príde niekto z úradu pána Pibalksa a bude vzdelávať toto dieťa. Takýmto spôsobom to je neudržateľné. Musíme to všetko spolu plánovať. Musíme dať dohromady našich odborníkov, musíme ich dať do spoločných tímov a takisto potrebujeme, aby títo odborníci boli zodpovední za e, svoje výsledky. Spomínala som pobrežie Slonoviny. Tam máme 60 miliónov z humanitárnej pomoci, z rozvoja máme 18 miliónov. E, jednoducho, čo to znamená konkrétne? To sú peniaze za prácu. A ja chcem, aby e, ľudia jedli a na to potrebujú hotovosť. Ja nemusím im dať tú hotovosť na jedlo, môžem im dať tú hotovosť na prácu. Táto práca sa premení do rozvojového projektu, ktorý bude mať konkrétne ciele. To sú jednoducho spôsoby, akými môžeme dosiahnuť pokrok v tejto oblasti. Pokiaľ ide o legislatívne návrhy, pre posilnenie možností a kapacity Európskej únie pri riešení krízových situácií, tak čo tu môžeme urobiť? Môžeme konať vo veciach, ktoré si nevyžadujú legislatívne návrhy. Napríklad e, môžeme si zriadiť Európske centrum pre rýchle reakcie v krízových situáciách. To si nevyžaduje legislatívny návrh, ale Získame takto platformu, na základe ktorej eh, môžeme postúpiť vpred pri integrácii eh, zručnosti a možností našich ľudí. Ale potom po druhé si môžeme povedať, že toto máme k dispozícii. Tuto máme medzery a takto navrhujeme vyplniť tieto medzery. A možno to dosiahneme iba tak, že e, budeme mať viac stimulov, viac financí v členských štátoch, napríklad e, viac financí na dopravu, dopravnú inštruktúru, alebo možno môžeme mať malý súbor majetku, ktorý kolektívne vlastnia ľudia celého štátu. Neviem, čo je najlepšie riešenie ale najdôležitejšie je, že keď sa obratíme na vás, potrebujeme dostať vašu podporu. Musíme jednoducho vytvoriť systém, ktorý bude fungovať. Pretože 93% našich obyvateľov nám povedalo, že chcú, aby Európa konala jednotne ako jeden celok pri riešení kríz a katastrof. Potom pani Kretu hovorila o rozdelení práce, o delbe práce e, v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť pri veľkých katastrofách. Musím povedať, že my sme tí, ktorí prví reagujú. Môj tým je jednoducho prvý, ktorý je na mieste katastrofy. My poskytujeme humanitárnu pomoc, poskytujeme pomoc pre civilnú ochranu a pokiaľ to je potrebné, e, zriadíme aj koordinačný mechanizmus pre to, aby členské štáty mohli riadne koordinovať činnosti a keď príde k tejto katastrofe mimo Európskej únie, tak tam zapojíme Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, ak je tam politický rozmer, ak nie, tak im pomôžeme, ale potom to je úloha tých štátov eh, riešiť tú situáciu. Toľko raz sme to robili, že ja presne viem, čo máme robiť, čo je naša úloha a ako máme plniť túto úlohu. Dnes ráno mi položili otázku, ktorá je možno pre vás zaujímavá či by sme mali mať iba jedno stredisko pre riešenie kríz. Tam by boli riešené a prírodné katastrofy, vojenské katastrofy a tak ďalej. Na základe toho, čo som videla v USA, v Rusku a v iných krajinách, hovorím nie. My potrebujeme mať koordinačný systém pre civilnú ochranu a humanitárnu pomoc Ľudia, ktorí si totiž sadnú spolu za stôl, aby riešili dôsledky takýchto kríz a katastrof, sú tí, ktorí ako prví reagujú. Máme aj vojenské krízy a stredisko pre vojenské alebo politické krízy a aj tam sme zastúpení a reagujeme, keď e, musíme poskytnúť e, vojenskú alebo politickú reakciu. Možno si spomínate, prezident Obama nariadil útok proti e, Bin Ladinovi a to všetko e, uvarili v Bielom dome. Tam majú to svoje stredisko pre vojenské politické katastrofy. No a my tiež by sme mali takéto stredisko iba pre uh, prírodné katastrofy. Spojené štáty majú stredisko pre prírodné katastrofy a tam má FEM kreslo. Ale v našich členských štátoch to robíme pokrokovišie, napríklad Francúzsko a Taliansko civilná ochrana má svoje stredisko, zahraničné veci majú svoje stredisko, civilná ochrana sa napojí na stredisko v zahraničných na ministerstve zahraničných vecí a potom tam sa jednoducho spolupracuje na základe povahy krízy alebo katastrofy. A podľa mňa to je ten aj náš prístup. Tento prístup je správny aj pre nás. Podľa mňa potrebujeme viac vzdelávania a školenia, predovšetkým ľudí, ktorí sú pre nás dôležití, ako sú vojaci, rozvojoví pracovníci, ale pravda je, že sme zažili toľko tých kríz, že jednoducho sme prepracovaní. Ja som prepracovaná. Deň má iba 24 hodín, máme iba 7 dní v týždni a to je naše obmedzenie. A to je tá otázka zdrojov. Svet sa zmenil. Katastrofie, krízy e, sa zmenili. Ich povaha, ich zložitosť a keď chceme robiť dobrú prácu, tak to musíme uznať. Musíme byť plne e, pripravení na všetky eventuality. Robíme, čo vládzame, musíme robiť ešte viac. E, hovorilo sa o revízii nariadenia, pokiaľ ide o načasovanie, chceme byť flexibilitu, chceme byť flexibilní. Strácame flexibilitu, pretože každá kríza je iná. Pokiaľ ide o dobrovoľnícky zbor, e, musím povedať, že tu sme veľmi prezieraví. Chceme si byť istí, že to, čo navrhneme, naozaj vyplní medzeru a že tento zbor bude schopný robiť dobrú prácu. Je to naozaj jednou z našich priorít, je to jedna z našich legislatívnych priorít a vypracujeme oznámenie v tomto duchu. A veľmi ťačne som prijala e, váš návrh, že máme urobiť niečo pre nové členské štáty. Hlavne preto, že ja som z nového členského štátu a ja som hovorila aj v Bulharsku, že len tak 0,15% nezískate. Pretože to je tá suma, ktorú musia poskytnúť 0,15%, ale zatiaľ sa im to nepodarilo a treba urobiť nejaký pokrok. Potom tu bola tá otázka, ktorú položila pani Keller o tom, či sme sa poučili z katastrof z minulého roku. Dá sa povedať, že áno, zoberieme si poučenie z každej veľkej krízy, z každej veľkej katastrofy a kladieme si otázku, čo teraz urobíme inak. Snažíme sa e, vypracovať rôzne návrhy pre organizáciu našej práce, urychľujeme aj budovanie nášho strediska pre rýchlu reakciu na katastrofy a krízy. To je jedno z tých poučení. E, Keby ste sa ma osobne pýtali, čo považujem za najdôležitejšiu lekciu z minuloročných kríz a katastrof, tak by som vám povedala, že keď fungujeme v zložitom krízovom prostredí, musíme koordinovať našu činnosť členskými štátmi a Európa musí konať a vystupovať ako jeden celok. Nemáme prečo kritizovať a nemôžeme kritizovať iných, nemôžeme kritizovať OSN, keď sami nekoordinujeme svoju činnosť. No a po druhé, musíme vždy dávať pozor na tých najzraniteľnejších. Nevždy sú to tí, čo najviac kričia. Nedávno som bola v okupovaných e, palestinských územiach a musím povedať, že e, oblasť, ktorá tvorí 62 západného brehu Jordánska, je oblasť, ktorá nezískava najväčšiu pozornosť a pritom je to tá najkritickejšia, pretože tam žije beduínska komunita my ako humanitárni pracovníci máme ďalší cieľ navyše. Musíme sa e, vždy starať o to, aby sme pomáhali tým najzraniteľnejším a prehovorili za nich, pretože oni nemajú nikoho iného, kto by prehovoril za nich. Musíme pre nich, za nich prehovoriť my. A takisto e, za posledný rok som sa naučila že hoci to znie triviálne, ale vždy musíte očakávať to neočakávané. Pretože sa to môže naozaj stať. Hovorila som vo Washingtone o katastrofe a povedala som, že 14 mesiacov som vo svojej pozícii a videla som každú možnú katastrofu. Až na to, že kometa padne na našu planetu. To som nevidela, že by kometa padla na našu planetu a to ani nechcíme radšej nikdy vidieť. Ale to som povedala veľa raz za posledných 14 mesiacov, lebo som toho naozaj veľa videla za tých 14 mesiacov. Keď si myslíte, že ste videli už to najhoršie, tak sa stane niečo ešte horšie, ako napríklad to, čo sa stalo v Japonsku. A prepačte, že odpovedám tak strašne dlho a nemali ste mi položiť tú otázku, pretože ma núti veľmi premýšľať. Pre nás je veľmi dôležité spoznať, že spolupráca nie je jednosmerná ulica že iba rozvinuté krajiny pomáhajú rozvojovým krajinám. Nie. My žijeme vo svete, v, ktorej, v ktorom spolupráca musí byť dvojsmernou ulicou. Najhoršie katastrofy tohto roku postihli rozvinuté krajiny, Austráliu, Nový Zéland, Japonsko a USA. A tá najlepšie pripravená krajina, Japonsko, padla na kolena. Japonci nevedeli, ako príjmať pomoc. Takže máme ešte pred sebou veľa práce. Pokiaľ ide o Líbiu a rozmiestne vojenských jednotiek, musím povedať, že naše stanovisko je veľmi priame. E, my, pracovníci v oblasti humanitárnej pomoci, by sme žiadali o vojenskú pomoc ako o úplne poslednú možnosť. E, posledná možnosť, čo som našla, nemáme nejaký prístup. V Líbii ešte máme prístup k ľuďom, je to veľmi ťažké, ale máme prístup. To znamená, že nepotrebujeme EUFOR, ale ak prídeme o tento prístup k ľuďom, tak vtedy budeme žiadať EUFOR, aby sa zapojil, ale inak medzi tým máme viaceré spôsoby, akým môžeme pod civilným velením využiť armádu, napríklad vojenské lode, ktoré môžu odvážať zranených alebo našich občanov z Líbie, potom vojenské lietadlá, ktoré v Pakistane zhadzujú pomoc, alebo v Líbii zhadzujú pomoc. Pokiaľ ide o EUFOR, stále opakujeme, že mandát EUFOR je obmedzený mandátom OSN. To znamená, že nesmú vojsť nohou do danej krajiny. Týmto sme obmedzovaní vojenská akcia by bola veľmi obmedzená. Napríklad Misrata, ako chcem chcete pomôcť, ak nesmiete vojaka pustiť e, do mesta, aby zabezpečili 500 tisíc obyvateľov? Asi len ťažko. A teda musím povedať, že naozaj som vďačná a sme vďační, že e, OSN schválilo rezolúciu, ktoré schválila rezolúciu, ktorá zachránila životy mnohých ľudí v Bengázi. A jednoducho musíme robiť všetko, čo je v našich silách, skôr ako nasadíme armádu. Takže naozaj tá armáda je to posledné útočisko, tá posledná možnosť. A potom ste sa pýtali na efektívnosť pomoci. Nie celkom som rozumela uh, tej otázke. Môžeme sa o nej porozprávať po tomto stretnutí osobne, ak chcete. Uh, keby si mi to potom trošku lepšie vysvetlili. Na budúce budeme hovoriť o, alebo pýtala som sa ohľadne efektívnosti pomoci, čo by ste robili, že či na tom stretnutí budete hovoriť aj humanitárnej pomoci. Pokiaľ ide o perspektívu humanitárnej pomoci, máme tu dve dôležité otázky, ktoré súvisia s efektívnosťou je to multiplicit, multiplicitu e, pomoci mimovládnych organizácií a humanitárnej pomoci z EÚ. Ako môžeme vytvoriť lepšie prostredie, pokiaľ ide o spoluprácu medzi týmito organizáciami, aby sa neprekrývala ich činnosť, aby tu nedošlo k duplicite, aby jednoducho nerobili viacerí aktéry to isté. A potom ešte je takisto pre nás veľmi dôležitá otázka, akým spôsobom môžeme dodávať pomoc tým, že jednoducho e, zacielime naše aktivity oveľa lepšie. Ide tu o zodpovednosť, zodpovednosť, zodpovednosť. Zhruba 1,1 miliardy sme minuli minulý rok na rozvojovú pomoc. 140 miliónov ľudí je množstvo ľudí, ktorí sme pomohli, poskytli sme im prístrešok, zachránili životy. Čím viac sa budeme uberať týmto smerom, tým lepšie to bude pre nás, aj pokiaľ ide o účinnosť našej pomoci. Účinnosť súvisí úzko aj s koordináciou, pretože koordinácia je takisto prepojená s rozvojom. Ďakujem. Teraz zadovzdávam slovo pánovi Gorensovi. Ďakujem. Treba síce úvodom povedať, že e, útvar pani Georgievej pracuje veľmi efektívne, Európa je tam veľmi prítomná, veľmi dobre reaguje, ale ja e, sa chcem spýtať na niečo iné. A z povahy veci vyplýva, že vy musíte počítať s veľmi vysokou schopnosťou reagovať, pretože katastrofy sú nepredvydateľné. Ale ja by som chcela povedať niečo o katastrofách, ktoré sú predvydateľné. Um, ehm, ehm, ehm, poukazujem predovšetkým na problém hladu a hladomorov. Rád by som vedel, aká môže byť pridaná hodnota Európskej únie v tejto oblasti. Uvediem príklad. Je to Západná Afrika. Myslím si, že problém potravinovej bezpečnosti v tomto regióne treba riešiť z regionálneho hľadiska. Keď si zoberiete eh, Niger, E, ktorý dokáže e, nakrmiť svoje obyvateľstvo, tak musíme e, sa pozrieť na to, že susedné krajiny ako je Nigeria, tieto by mohli tieto potraviny samozrejme prevažať alebo teda zásobovať aj osobité okolité krajiny, ale vstupuje sem otázka riadenia zásobov. E, tie zásoby treba riadiť tak, aby sa zabezpečili potravinové potroby. Ja by som to chcel uchopiť veľmi pragmatickým spôsobom, pretože e, skôr, než prišli prví kolonizátori na tieto územia, e, obyvatelia Sahelu mali politiku zásobovania či skladovania potravín, E, a tam predpokladali, že môžu po sebe prísť 3 roky sucha. A keby ste vy mali takúto politiku skladovania potravín, tak sa môžete uchrániť pred všetkými potravinami, katast- potravinovými katastrofami. Čiže e, tu e, treba riešiť veľkosť e, reťazcov zásobovania. Zrejme nie sú dosť veľké na to, aby sa dokázali riešiť krízy. Keď si zoberieme tieto regionálne reťazce alebo regionálnu úroveň, tu Európa je aktérom, ktorý je schopný pôsobiť ako regionálny aktér. Ako k tomu chcete pristupovať? Bolo by asi potrebné vytvoriť strategické partnerstva, kde by vstupovalo 15, 16, 17 krajín z daného regiónu. A keby sme E, takéto dobre vymedzené partnerstvo e, neurobili, tak sa nevytvoria podmienky, ktoré by umožnili čeliť budúcim potravinovým katastrofám. A tie, ktoré by do neho nevstúpili, by museli prijať za to zodpovednosť. Ja nechcem dnes navrhnúť e, odpovedi, je to veľmi ťažké, ale navrhujem predsa len, či by nebolo možné urobiť simulačné cvičenie medzi vašim útvarom a útvarom pána Pibalksa a prípadne aj e, s útvarom pána de Gürta, aby sa zistilo, čo by bolo možné v tomto prípade urobiť. Možno by to e, neuchránilo e, pred všetkými katastrofami, ale možno by to pomohlo predchádzať aspoň niektorým z nich, pretože Eh, my vieme, že eh, vy nemôžete urobiť eh, všetko, aby sa v aktualitách neobjavovali takéto správy, ale aspoň by ste boli pripravení a možno by bolo dobre, keby ste nám na budúcom stretnutí mohli predložiť e, dokument, kde by ste povedali, čo robí váš e, útvar s útvarom pána Pibaxa, ako aj ďalší účastníci a toto je mm, e, len taký návrh, že akú, akú metódu práce by ste zrejme mohli v tomto prípade skúsiť použiť. Ďakujem, myslím si, že to je e, dobrý e, nápad. Teraz odovzdávam slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani komisárka, Mám, skutočne rešpektujem vašu prácu a rešpektujem takisto aj tým, ten spôsob, akým postupujete. Myslím si, že sa tu zhodneme. Myslím si, že politizácia je najväčším rizikom, pokiaľ ide o humanitárnu prácu. To ste aj celkom jasne povedali. A nesúhlasím teraz celkom presne s tým, čo ste uviedli. Povedali ste, že Barack Obama sledoval naživo popravu Bina Ladina, ale pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, alebo pokiaľ ide o humanitárny aspekt, tak tam sme videli iba toľko, ako bolo jeho mŕtve telo hodené do mora. Takisto e, sa môžeme pozerať len na to, ako e, sa Afričanom zaberala pôda, keď si keď e, ste to najprv mali oni, najprv mali oni pôdu, aby Bibliu a potom sa stalo tak, že vy ste zabrali ich pôdu a im zostala v rukách iba Biblia. A e, hovoríme o Afrike. A e, pripájam sa k tomu, čo povedala pani Stripler, čo treba robiť v krizovej situácii. Objavujú sa chronické situácie hladomoru, kedy sa dajú robiť veci, ktoré by bolo možné predvídať a je tu ale riziko politizácie humanitárnej pomoci, čo je dosť dôležité, keď je napríklad krajina ako Cyprus a keď začnete spochybňovať úlohu tejto krajiny, tu mám na mysli to, čo povedala pani Keller, Možno, že nemusíte mať e, radi nejakú krajinu, ale Cyprus to je okupovaná krajina a robí to, čo môže urobiť a nie to, čo by chcela robiť. Ďakujem. Teraz odovzdávam slovo pani Georgieve, lebo už nemáme ďalšie žiadosti o slovo. Um, Ďakujem pekne za pozvanie zo strany pána Gorensa, aby som sa venovala tejto téme. Isté robíme určité práce, robíme e, potravinový program, aby sme jednoducho pomohli tým najchudobnejším, najslabším krajinám, aby skombinovali svoje schopnosti, aby jednoducho sa dostali na trh. Skutočne sa tomu venujeme a takisto sa snažíme, aby sme odstránili obmedzenia, pokiaľ ide o export, pokiaľ ide o také krajiny ako napríklad Rusko, aby sa zastavil export. Áno, ale na základe humanitárnej pomoci. Čiže urobili sme niektoré kroky v tejto oblasti práve minulý rok, keď tam bol skutočne veľké riziko hladomoru. Išlo tu o Nigériu, Mali, Severnú Nigériu, čiže subsahárskú oblasť. Išlo tu o katastrofu, ktorú ste pravdepodobne nezaznamenali správok, správach, pretože sme anticipovali tento problém a boli sme pripravení na jeho riešenie. Avšak máte pravdu, že sa musíme na túto situáciu pozerať z viacerých zorných uhlov. Už sme v tejto oblasti započali určité kroky, aby sme, ako by sme zabezpečili potravinovú bezpečnosť s komisárom Pibaxom, ako aj s komisárom pre polnospodárstvo. Aj pán de Gucht musí e, začať s nami spolupracovať v tejto oblasti. Zamyslíme sa, akou formou by bolo najlepšie spolupracovať a potom, to, potom vás o tom budeme informovať. Pokiaľ ide o ten príklad, čo ste spomenuli pána Obamu, možno to jasne hovorí, e, jasne, že prečo potrebujeme oddelené miestnosti. Vôbec to nie je smiešne, ale skutočne je to celkom konkrétny bod, ktorý si spomenuli. Sú tu e, vojenské operácie a potom sú tu zasa humanitárne operácie. To vôbec nie je z toho istého súdku. To treba oddeliť. Ja som skutočne veľmi pyšná, že komisia urobila rozhodnutie, išlo tu komisára Pibalksa a mňa, a že sme sa rozhodli tak, ako sme sa rozhodli, pretože my nemáme nejakú koloniálnu minulosť naše krajiny a môžeme tým pádom aplikovať viac objektívnosti v kontexte našej práce a to samozrejme prináša určitý iný možno postoj, keď hovoríme o riešení takých situácií, kde sa možno uplatňovali v minulosti iné riešenia, ktoré neboli až také prospešné. Takže beriem na vedomie to, čo ste tu uviedli. A treba povedať, že ak chcete, aby vás brali vážne, tak nestačí, aby ste mobilizovali iba peniaze, aby ste mali tých správnych ľudí. Musíte dodržiavať aj určité princípy a musíte byť konzekventní, pokiaľ ide dodržiavanie týchto princípov. A to je presne to, k čomu sme sa zaviazali a v čom chceme pokračovať. Eh bien, merci beaucoup. La prochaine réunion euh, de la Commission du développement se tiendra à Bruxelles le mardi 14 juin de 15h à 18h30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 Takže týmto končím naše rokovanie a bude pokračovať e, rokovanie za zatvorenými dverami s pani Malon. De la DG ECO, de la Commission e, DG ECO. E, to je e, opätovné prerokovanie dohovoru o potravinovanej pomoci z roku 1999, aktuálny stav. Kto e, nemá čo robiť na zasadnutí koordinátorov, prosím vás, aby ste e, opustili miestnosť. Zostávajú tu len poslanci, ich asistenti, zástupcovia politických skupín, ako aj predstavitelia rady a komisie. Donc toutes les personnes... Eh, vyzývam teda všetkých ostatných, aby opustili miestnosť a to potichu aby sme mohli pokračovať v našej práci. Ďakujem za vaše porozumenie.